Good afternoon, ladies and gentlemen, maybe good evening already. Can we open our meeting? Extra... Príjemný dob. Vítajte na dnešnom mimoriadnom zasadnutí, dnes popoludní či večer, mimoriadne zasadnutie výboru REGI. Začneme prijatím programu. Program je veľmi krátky, je to mimoriadne stretnutie. Pýtam sa, či má niekto nejaké pripomienky k programu. Ak nie, tak môžeme považovať program za schválený. Nemám žiadne oznámenia na dnes pre zasadnutie výboru REGI. A môžeme pokračovať. A vlastne hlavným bodom nášho programu, ktorým je výmena názorov s pánom Vaudis Dombrovskis, podpredsedom Európskej komisie pre e, sociálny dialog o návrhu komisie e, vytvoriť podporný program štrukturálnych reforiem na roky 2007 až 2020. V decembri 2015 komisia zaslala do parlamentu a do rady návrh nariadenia na vytvorenie Eh, fondu na podporu štrukturálnych v období 2017 až 2020. Zámerom tohto programu je pomôcť členským štátom pripraviť a realizovať institucionálne, administratívne a štrukturálne reformy, vrátanie pomoci pre efektívne využívanie prostriedkov EÚ na podporu rastu a tvorby pracovných príležitostí. Podpora e, bude udelovaná na požiadavky členských štátov E, v kontexte špecifických odporúčaní pre jednotlivé štáty v súvislosti s procesom európskeho semestra a programy hospodárskeho prispôsobenia sa alebo s reformami, ktoré e, realizujú členské štáty z vlastnej iniciatívy. Návrh vychádza z dvojitého právneho základu článok 175 a 197 zmluvy a sú tu zmeny spoloč- nariadenia o spoločných ustanoveniach. Navrhuje sa rozpočet 142,8 milión eur ako všeobecný rozpočet e, vyčlenie z rozpočtu technickej pomoci, ktorý má k dispozícii komisia v rámci RDF, ESF a kohezného fondu, či týchto troch fondov parlamentným orgánom trvalo chvíľku, kým prediskutovali, kto má v kompetencii túto dôležitú tému, ale 4. maja 2016 konferencia predsedov rozhodla o rozdelení zodpovednosti medzi rôznymi výbormi na túto tému. Regi dostalo za úlohu byť gestorom. Ekon pripraví stanovisko podľa pravidla 54 vnútorného poriadku rozpočet a zamestnanosť, vytvorí správu o ďalších ustanoveniach podľa pravidla 53+. Kult a Peš výbory pripravia vlast- stanoviska podľa pravidla 53. Po tomto rozhodnutí vlastne teraz začíname pracovať a ja som dnes zvolala mimoriadne zasadnutie výboru REGI, aby podpredseda komisie pán Dobrovský mohol predložiť návrh tomuto výboru a spravodajcom e, tých výborov, ktoré budú pripravovať stanoviska. Dneska sme so spoluspravodajcami, pretože sme sa rozhodli, že budeme mať spoluspravodajcov pani Krel a pán Van Nistroj, a spolu sme oznámili, že máme aj tieňových spravodajcov, ktorí sú tu prítomní a spravodajcov z ďalších výborov. Pán Sogor zo zamestnanosti, správne som to vyslovila? No, dosť dobre. Ďakujem pekne z rozpočtového výboru pán Jan Albrecht e, ako spravodajca. E, vítajte. Žiaľ, Spravodajca z Ekon výboru zatiaľ ešte nebol určený. Bude určený do konca tohto mesiaca, pravdepodobne, alebo možno budúci týždeň. Aspoň dúfam, že tento mesiac. Dúfam, že tento mesiac. Dobre, takže udelím slovo pánovi komisárovi Dombrovskis, aby spravil svoju prezentáciu a potom otvorím diskusiu, aby poslanci sa mohli vyjadriť. Začneme spolu s pravodajcami, s pravodajcami z ďalších výborov a tieňovými spravodajcami. Takže pán Dobrovský, nech sa páči, máte slovo. So, uh, Madam Chair, honorable members, uh, first of... Vážená uh, pani predsednička, vážení pani poslanci, pani poslanky, ďakujem za pozvanie predstaviť program podpory štrukturálnych reforiem. Len minulý týždeň Európska komisia prijala špecifické odporúčania pre jednotlivé štáty v rámci európskeho semestra. Sú to odporúčania na implementáciu štrukturálnych reforiem, na modernizáciu hospodárstiev členských štátov, na posilnenie konkurencieschopnosti, na podporu investícií, nových pracovných príležitostí, zvyšovanie životnej úrovne a podporu zbližovania ako v rámci členských štátov, tak aj medzi členskými štátami navzájom v rámci EÚ. Vieme, zo skúsenosti, že reformy fungujú. Tie členské štáty, ktoré už zrealizovali ambiciozne reformné programy ako Španielsko, Írsko, Portugalsko a predtým pobaltské štáty, tieto štáty teraz dobiehajú a mnohé z nich zaznamenávajú najväčšiu mieru rastu v Európe. A to sa premieta do nových pracovných príležitostí, e, menšej chudoby a menšej miery sociálneho vylúčenia. Avšak priemere implementácia reforiem nie je uspokojivá. Mm, podľa nášho aktuálneho hodnotenia členské štáty sú niekde medzi obmedzeným a čiastočným pokrokom plnenia odporúčaní špecifických pre jednotlivé štáty a relevantných reforiem v nich. Uznávame, že implementácia reforiem si vyžaduje politickú odvahu riešiť a ísť niekedy proti silným záujmom. Reformy E, sú technicky náročné a iné si vyžadujú veľké rozpočtové prostriedky. Veľmi často štáty stoja pred výzvami e, v zmysle e, obmedzených administratívnych a inštitucionálnych kapacít. Legislatíva nestačí. Dôležité je to, či sa naozaj reformy implementujú. A to je vždy tá najťažšia časť. Takže na podporu týchto štátov Európska komisia E, prijala praktický prístup a v Lani sme vytvorili službu podpory štrukturálnych reforiem a tá predložila návrh vytvoriť konkrétny nástroj, to znamená program na podporu štrukturálnych reforiem. Cieľom tohto programu je posilniť kapacity členských štátov na prípravu implementáciu reforiem, konkrétne v kontexte procesov hospodárskej správy a riadenia a v rámci špecifických odporúčaní pre štáty a programov makroekonomického prispôsobenia sa. Tam implementácia EU legislatívy teda tam, kde sa týka o implementáciu EU legislatívy alebo o ďalších reforiem e, na e, zvýšenie hospodárskeho rastu podľa priorit EÚ. Takisto e, budú tieto prostriedky udelené podľa závislosti od efektívneho využívania EÚ fondov, predovšetkým Európskeho štruktúrálneho investičného fondu. A prostriedky budú otvorené pre, prístupné pre všetkých 28 členských štátov. Spektrum oblastí, ktoré možné podporovať z tohto programu, bude široko siahle od efektívneho fungovania štátnej správy zameraného na služby, správa verejných prostriedkov, správa príjmov, politiky, trhu práce až po uh, politiky oblasti finančných služieb a prístup k financiám. Podpora, uh, podporu budú poskytovať priamo od útvary komisie a externí dodávateľia, ľudia z praxe z iných členských štátov alebo špecializované medzinárodné organizácie. Dôraz sa bude klásť na praktickú podporu priamo v teréne, odbornú prípravu skôr na pracovisku ako v učebni, ak by som to tak mohol povedať. A komisia eh, si stanovila takto opatrenia v úzkej spolupráci s členskými štátmi, ktorých sa to týka na základe počiatočnej žiadosti a úspešnej analýzy tejto žiadosti. Takýmto spôsobom tá podpora bude vzájomne dohodnutá medzi komisiou a členskými členským štátom konkrétnym a tým e, sa posilní pocit vlastníctva zo strany členského štátu. Samozrejme, e, duplicita prác a duplicita financovania, to je niečo, čomu sa chceme vyhnúť. Tento program je doplnkom ďalších aktivít budovania kapacita technickej pomoci, ktorá už existuje v rámci iných EU programov a v rámci viacročného finančného rámca, ako aj technickej pomoci či ďalších aktivít financovaných z, takými fond, z takých fondov ako e, SF. Takže ako budú financované tieto programy? My navrhujeme vytvoriť finančnú obálku 140,8 milión eur na najbližšie 4 roky, to znamená 2017 až 2020. Táto finančná obálka bude naplnená z prerozdelenia časti prostriedkov technickej pomoci, ktoré sú k dispozícii centralizovanie pre komisiu v rámci e, fondu e, Eh, koheznej politiky a politiky rozvoja vidieka. Čiže nič sa tým nemení v rámci vieročného finančného rámca. Je dôležité zdôrazniť aj na to, že národné obálky členských štátov vrátane eh, zdrojov pre technickú pomoc, ktoré majú k dispozícii jednotlivé štáty pre jednotlivé operatívne programy v rámci jednotlivých alokácií fondu koheznej politiky a rozvoja vidieka, ostanú bez zmien. Takže eh, ne zasahujeme do národných obálok. A v tejto súvislosti by som vás chcel uistiť, že pracovníci komisie stanovili e, finančné prostriedky na tento program tým na základe toho, že odhadli očakávané požiadavky na technickú pomoc v rámci koheznej politiky a politiky rozvoja vidieka. Zároveň chcem pripomenúť, že na obdobie 2014 až 2020 je takmer 400 milión eur viac k dispozícii pre technickú pomoc v rámci tých štyroch fondov. Rozvoj vidieka, kohezný fond a tak ďalej. V porovnaní s predchádzajúcim programovacím obdobím, čiže 400 miliónov navýšenie prostriedkov pre centralizovaných centralizovaného fondu pre technickú pomoc na toto obdobie. A aj po tom, čo sme sa rozhodli preorientovať tieto finančné prostriedky, ešte stále budeme mať viac ako dosť k dispozícii na technickú pomoc eh, porovnaní s predchádzajúcim obdobom 2007 až 2013. Samozrejme, každý rok rozpočtové orgány e, prehodnotia rozpočet predložený komisiou a tá bude obsahovať už aj teda tie ročné vyčlenené prostriedky pre tento program. A členské štáty, ak budú chcieť, tak môžu transferovať svoje peniaze z, náročn- z národnej obálky z e, jedného programu do iného, aby mm, kontrahovali technickú pomoc Samozrejme niektoré nariadenie o spoločných ustanoveniach a TFD nariadenie budú musieť byť novelizované pre takéto účely a je to zohľadnené aj v našom návrhu, nášho programu. Takže e, tento program bude dôležitý pre podporu členských štátov a ich efektívnu implementáciu reforiem s cieľom podporiť hospodárskú obnovu, posilniť našu kapacitu prispôsobiť sa na zmeny a podporiť zbližovanie sa e, medzi členskými štátmi a v rámci regionov vnútri členských štátov. Dúfam, že podporíte tento program a e, legislatívny proces prebehne rýchlo, tak aby členské štáty mohli požívať výhody tejto podpory už od januára 2017, tak ako je to pôvodne v návrhu načrtnuté. Samozrejme, komisia je pripravená pomôcť vám pri vašej práci a poskytnúť všetky potrebné informácie. Ďakujem a netrpezlivo čakám na vaše názory. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz dám slovo spolu s pravodajcom, kto začne. Pani Krel, pán Van Nistroj. Ďakujem pekne. Ako tomu bolo už aj v minulosti, keď, sme boli sprav- keď som bol spravodajcom pre spoločné nariadenie, pracovali sme vždy ako tým. Takže pre všetkým by som chcel povedať, že sme pripravení náležite reagovať na návrh komisie. Povedali ste, dúfali ste, že podporíme tento návrh. Najdôležitejšie je to, aby sme napredovali rýchlo, aby sme si dobre naplánovali práce, pretože spoluprácu už oznámil predseda výboru. To znamená, že musíme všetky naše činnosti v parlamente zladiť náležitým spôsobom. Aj toto stretnutie je mimoriadne užitočné, podľa mňa. Užitočné, preto aby sme získali prvé informácie. A sme radi, že rozpočtový výbor už uh, určil spravodajcu, že je výbor pre zamestnanosť Takisto je tu prítomný pri prvej vene názorov a že ďalšie výbory eh, Peš a Kult menovali už svojich spravodajcov pre stanoviska. Ekon má špecifickú pozíciu podľa pravidla 54. Zatiaľ ešte nie je menovaný spravodajca. Viem, že oni chcú podporiť váš návrh takže určite čo skoro e, stanovia spravodajcu a my čo skoro sa pustíme do práce. Čo sa týka plánovania, o ktorom sme diskutovali včera, sme pripravení predložiť návrhy správ ešte pred letnou prestávkou. ...15. júla to dať na preklad a návrh správy cez spoluprácu budeme môcť potom prediskutovať 8. septembra. Lehota na pozmenujúce návrhy bude hneď týždeň potom, čiže 14. september. A Budeme mať stretnutie, na ktorom prediskutujeme pozmeňujúci návrh 11. novembra a v regii hlasovanie sa plánuje na november. To znamená, že spolupráca pre všetkým s EKON tam potrebujeme e, silnú praktickú spoluprácu s nimi, takže to znamená, že dúfame, že do konca roka to pôjde na plenárku takto e, si predstavujeme našu prácu. Ak ostatné výbory budú takisto ochotné pracovať tak ako my, tak sa to dá zvládnuť, ako ste hovorili. Dobre, môžeme v podstate vrátanie reakcií parlamentu. My sme spolu e, zákonodárci, legislatíva sa schvaluje tu, takže takto môžeme zohľadniť všetko. A dá sa to teda celé spraviť ešte tento rok. Jedna pripomienka. Na jednej strane je to veľa peňazí a na druhej strane je to menej peňazí. Tým, že berete peniaze z e, rozpočtu pre technickú pomoc v rámci štruktúrálneho investičného fondu, fondu pre štruktúrálne investície. Otázka viete nám poskytnúť informácie o dostupnosti peňazí. Povedali ste, že sa nebudete týkať, e, chytať obálok národných, čiže budú sa musieť zmeniť priority, bude sa to musieť e, transferovať na komisiu do vášho portfólia. Môžete niečo viac povedať o efektoch v rámci regionálnej politiky, ak to nemá žiadny dopad, tak sú to peniaze akoby zadarmo, by sa dalo povedať, tak e, by to bolo jednoduchšie. A ja som teda e, nikdy nevidel žiadnu takú správu o tom, aké to bude mať dopady. Je to dohoda rôznych generálnych riaditeľstiev, alebo ste naozaj zvážili, či to bude mať nejaké dopady. A druhá otázka, sú to peniaze na celé obdobie? To znamená, to sú peniaze na celé obdobie? alebo budúci rok bude ďalší návrh a každý rok budete mať nový návrh. A posledná otázka. V rámci reorganizácie eh, vašich pracovníkov, viete nám povedať, ako to bude fungovať? Áno, sú to členské štáty. Členské štáty môžu o to požiadať. Dobre, tie členské štáty, ktoré to potrebujú asi najviac, nepredložia žiadosť. Takže ako to chcete, aby to celé fungovalo? Je to dobrovoľné, na systém odporúčaní, alebo ako to bude fungovať? E, čo môžeme očakávať? Budú to nejaké dobrovoľné ponúkanie na použitie týchto prostriedkov? Áno, samozrejme, táto diskusia je otvorená pre všetkých. Takže áno, poďme rýchlým tempom. A aj čo sa týka kolegov, myslím si, že je tu otvorená diskusia. Najdôležitejšie je dobre si to naplánovať, tak aby sme mohli predložiť, ak je to potrebné, všetky pozmenujúce návrhy včas. A nevidím žiaden dôvod, pre ktorý by sme nemali plodnú spoluprácu s ostatnými výbormi. Ďakujem pekne. Pani Krel, spoluspravodajkyňa z výboru REGI. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dúfam, že e, ten časový e, plán naozaj takto zrealizujeme. Nezávisí to všetko len od nás. A pán Dobrovský, vy ste si určite všimli, že v parlamente sme potrebovali určitý čas vôbec sa dopracovať k tomuto rozhodnutiu, kto je za čo e, zodpovedný. To má svoje príčiny. Súvisí to s neobvyklou architektúrou tohto návrhu. Keď sa na to e, pozriete do detailu, tento návrh e, patrí naozaj e, ku politike súdržnosti, aspoň teda tej časti, ktorá podporuje členské štáty v tom, aby svoje projekty efektívnejšie plánovali, riadili a realizovali. V minulosti sme zaznamenali veľmi dobré skúsenosti e, v prípade tej task force pre Grécko, ktorá umožnila, aby Grécko prostriedky, ktoré boli k dispozícii cez e, politiku súdržnosti e, v zložitom čase mohlo predsa len využívať, takže to je tá časť, ktorá patrí pod politiku súdržnosti. A potom druhá časť v návrhu komisie spadá e, do oblasti makroekonomiky a štruktúrálnych reforiem, e, kde ide o podporu vo forme technickej pomoci, ktorá obvykle s koheznou politikou ako takou e, nesúvisí. Financované to ale má byť tiež z technickej pomoci politiky súdržnosti. Prečo ste si vlastne zvolili takto komplikovaný prístup? Prečo uh, pokiaľ ide o tú časť e, týkajúcu sa makroekonomických reforiem, e, kde sa povie, že potrebuje možno 60 e, miliónov z tých 120 miliónov, prečo ste to nenašli vo vlastnom generálnom riaditeľstve DG ECOFIN v nejakej rezerve, ktorá by sa tam určite ešte našla. A nevytvorili ste preto vlastný e, program, prečo takéto zvláštne prepojenie mikro- a makroekonomiky v oblasti politiky súdržnosti. Pýtam sa preto, pretože samozrejme pán van Nistelrooy a ja sme vyrokovávali e, všeobecné e, nariadenie a vy ste vo vašom úvode spomenuli. My sme dávali pozor, že práve tu e, tieto aspekty nie sú tak dôležité, ako si to želala Rada a komisie a v samotný e, obsah politiky súdržnosti je naozaj na úrovni e, členských štátov a regiónov. A nie sú tam nejaké odporúčania špecifické pre jednotlivé krajiny. Ale preto tu vlastne došlo aj k tomuto sporu o kompetencie. Uh, E, bolo možné tomu zaprániť. A k financovaniu. Ide o e, zvýšenie rozpočtu pre technickú pomoc v oblasti e, komisie. To má svoju príčinu. Vo všeobecnom nariadení sme vyrokovali, že tu bude nový nástroj, kde členské štáty, ktoré splňajú určité podmienky a želajú si E, podporu e, svojej administratívy, aby túto technickú pomoc a podpory komisie mohli využiť a svoju politiku súdržnosti, aby mohli vo svojej e, členskej krajine realizovať efektívnejšie. Momentálne to využíva 8 členských štátov a preto tento zvýšený rozpočet tu vlastne potrebujeme pre technickú pomoc. Čo sa vlastne stane s týmto nástrojom? a e, nie sú tým tieto e, prostriedky vlastne viazané. Nie je mi jasné, ako je možné mať na to e, zvonka nejaký vplyv, na nejaký prenos, presun z rozpočtového pohľadu mi nie je jasné, prečo takýto transfer vôbec je možný pretože medzi kategóriami z môjho pohľadu takýto transfer eh, finančných prostriedkov v rozpočte EÚ možný nie je. Ďakujem veľmi pekne. Teraz budeme eh, pokračovať s tými spravodajcami eh, v regii. Pani Tomašič. Ďakujem pekne, vážený pán komisár Dombrovský, vážené kolegyne, eh, kolegovia. Podporujem zmenu nariadenia tak, ako to predložila Európska komisia. Štruktúrálne reformy sú veľkou výzvou, ale je potrebné potrebné určité obdobie, aby sa preukázalo, ako fungovali. Takže kľúčová e, e, je implementácia bez ohľadu na to, o ktorú ekonomiku ide, či je sú to ekonomiky veľmi e, slabé. Neexistuje jednotný e, e, recept a toto môže slúžiť len ako akási inšpirácia na, v rámci snah jednotlivých členských štátov prispôsobiť sa členských štátov, ktoré budú žiadať podporu. Sociálni partnery, pracovníci, občianská spoločnosť si musia osvojiť tieto štrukturálne reformy a to prispeje k zl zlepšeniu spolupráce medzi členskými e, štátmi, štátmi, ktoré požiadajú o podporu a e, ostatnými členskými štátmi a komisiou. E, podpora inštitucionálnych mm, snah musí byť kľúčovým aspektom, pretože nám ide o zlepšenie verejnej správy v členských štátoch. Pri zlepšovaní a zvyšovaní kapacít musia musia byť zapojené všetky úrovne e, správy e, členské e, štáty príjemcovia, tie, na tie sa musia zamerať ciele štrukturálnych reform. Vzájomná dôvera sa však nemôže zlepšiť, ak nedostatok zodpovednosti eh, priamo v teréne oslabuje eh, túto mieru spolupráce a súdržnosť medzi členskými štátmi. Ďakujem, nevidím pána Jakovčiča, takže dávam slovo pánovi Božemu. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ak technická pomoc e, členským štátom je naďalej pozitívnym javom, musím vyjadriť nesúhlas, úplný nesúhlas vášmu návrhu financovať tento program z rozpočtu technickej pomoci európskych štruktúrálnych investičných fondov. Kolegyňa Konstanz Krel to povedala. Politika súdržnosti nemá za cieľ financovať rozhodnutia v rámci európskeho semestra a nechápem, ako výbor REGI nemôže byť proti tomu. Mimochodom, právnym základom článok, e, e, tie dva články, ktoré boli uvedené, nie sú dosť e, silné na to, aby opodstatnili takýto program a realizáciu štruktúrálnej politiky. No, myslím si, že rámec tohto programu pomoci štruktúrálnych reforiem vyvoláva aj mnohé otázky. Vy ste sa rozhodli pre jasne cielené domény. Pripomeniem tieto domény reforiem. Súdna správa, proces privatizácie, školstvo, trh práce, systém sociálneho zabezpečenia, sociálna ochrana, zdravotníctvo. A ak ste sa teda zvolili tieto témy, podľa mňa je to politická cestovná mapa, politické smerovanie, ktoré dnes dávame členským štátom. A je to v podstate jednoznačne forma zásahu Európskej komisie do členských štátov, ktorá chce stále viac orientovať členské štáty k väčšej liberalizácii, stále väčšej liberalizácii. Hovorím to priateľsky. Myslím si, že uh, toto je jasný dirigizmus. Ako teda vysvetliť, ako inak vysvetliť to, že iné sektory že ste sa nezamýšľali nad inými sektormi, ktoré by sa dali podporovať. Napríklad nové dane. Prečo to neostalo v tom zozname? Znárodnenie určitých zdrojov, zníženie závislosti z vonkajších dodávok s cieľom energetickej autonómnosti, a to preto v podstate na z toho všetkého si musím naozaj klásť otázku, o čo ide a čo vlastne bude podporované cez tento program aby som to trošku vtipne e, povedal. Pripomína mi to priateľa, ktorý vám chce dobre, ale tak trošku zvrátenie je to princíp, preslávený princíp trojky. A posledná vec, posledná pripomienka, ktorú by som chcel vyjadriť. Mám pocit, že celá technická pomoc, ktorú môžeme dať členským štátom, nič nezmení, ak to zamietnú ľudia, ak ľudia zamietnú určité politiky. Myslím, že tá technická pomoc, ktorú dáte povedzme Francúzsku na reformu trhu práce, nezmení nič na momentálnych mobilizáciách zameraných na stiahnutie zákona, ktorá e, ohrozuje e, prácu mnohých ľudí a znamená to, že mnohí, statisíce ľudí vyšli do ulic. Takže Hovoríte, že je možné sa tu spoliehať aj na medzinárodné organizácie. Ja by som chcel vedieť, napríklad, čo sa týka trhu práce, rozhodnete sa, že sa obratíte na Medzinárodný úrad práce alebo na Medzinárodný menový fond. E, samozrejme, ak odpoviete na túto otázku, asi ste pochopili, kam mierim, pochopili ste, e, čo chcem vedieť aj z čoho mám strach. Ďakujem pekne pani Rentke ako ďalšie tieňová spravodajkyňa. Ďakujem pekne pani predsedníčka, ďakujem pán Dobrovský, že ste prišli a diskutujte s nami o tomto návrhu. E, mali sme dosť e, času diskutovať o ňom, e, lebo e, to si vyžadovalo určitý čas, kým dospeli do, do tohto bodu, kedy môžeme diskutovať. E, E, štruktúralne reformy v EÚ už do istej miery boli e, implementované. Vy ste trošku popísali situáciu, možno to bolo trošku eufemistické, pretože niektoré z týchto reforiem mali dosť škodlivý dopad na e, populáciu v daných krajinách a preto tu vnímam určitú podozrievavosť voči tomuto návrhu, nielen na tomto výbore, ale aj medzi mnohými členmi Európskeho parlamentu, pretože áno, e, tento návrh e, môže e, poskytovať členským štátom nové možnosti s technickou pomocou, s expertízou komisie, ako implementovať Eh, koheznú eh, politiku a kohezný fond, ale na druhej strane, keď sa pozrieme na eh, zoznam a všetky tie oblasti, ktorým sa chcete venovať, tiež by to mohla byť aj snaha zadnými dvierkami implementovať makroekonomické politiky a využívať kohezné politiky na, to, na takýto účel z Európskej únie, z európskej úrovne a to si neželáme. Takže čo by sme tu chceli je, aby tento návrh E, sa vyformoval takým smerom, aby dal členským štátom e, ruka v ruke spolupracovať s komisiou e, na tom, aby sa investovalo a vytvárali sa situácie, kedy kohezné investície budú nasmerované trvalo rozvoja, ale nie, aby E, sa tlačili do agendy, ktorú e, by nanúcoval Brusel, pretože tie najúspešnejšie projekty z nášho pohľadu e, sú, keď je tu prístup, keď sme na rovnakej úrovni, kde sú národné a regionálne orgány veľmi jasne zainvolované a sú vlastne iniciátormi, vlastníkmi týchto projektov a ako môžu byť využívané štruktúralne fondy. Tu by e, bolo dôležité, aby tieto investície nešli nikam, ale boli investované do e, držateľných projektov, pretože iba pomocou nich dosiahneme tie ciele, ktoré ste spomenuli, tvorba zamestnanosti, ekologická udržateľnosť v EÚ a tu sme na vašej strane. Ale ak by tento návrh mal ísť eh, tým opačným smerom, tým, že by sa nanúcovala nejaká agenda z Bruselu, tak by sme boli veľmi skeptickí. Ďakujem. Pani Dama, to máte slovo. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pán komisár za to, že ste prišli medzi nás. Chcela by som vyjadriť eh, určité eh, pripomienky Eh, poďme ku genéze. Koncom novembra komisia navrhla túto eh, zmenu nariadenia. Eh, v argumentoch sa spomína normatívny kontext, kde si želáme dobré fungovanie, čo je dôležité, preto aby sa stimulovali investície, podporovala tvorba pracovných miest a trvalý rast vo všetkých členských štátoch EÚ. Potiaľ to všetci súhlasíme. Tiež e, súhlasíme dosť aj s tým, že jeden e, z dôvodov e, pre nízku absorpciu kohezných fondov spočíva v administratívnej schopnosti členských štátov a na lokálnej regionálnej úrovni. Vieme, že tu bolo prepojenie medzi Sound Economic Governments a koheznou politikou komisia bude môcť žiadať od členských štátov, aby modifikovali alebo revidovali e, e, svoje e, partnerstvo v tejto oblasti. Koncom roku 2013 sa tu zaviedol jeden prvok podľa nás, hnutia piatich hviezd. To nejako nesúvisí s ráciom politiky súdržnosti. Ide tu o cieľ redukovať e, e, rozdiely medzi jednotlivými e, regiónmi EÚ. No a teraz tu máme ako spolu zákonodárci tento návrh. Ide o podporu pre štrukturálne reformy. Ale čo chápeme pod štruktúralnými reformami? Podľa definície na stránke komisie e, e, tu máte na mysli aj napríklad e, sociálne zákony, politika na trhu práce a podobne. A keď sa pozrieme na príležitosti spojené s týmito reformami, financovať takýto program, totiž to znamená e, brať, e, e, brať prostriedky zo štrukturálnych fondov, znamená to oslobenie koheznej politiky. Hovoríme o 142 miliónoch eur, preto potom, čo tu máme tento článok 23, je treba spomenúť politiku súdržnosti, ale aj rôzne iné politiky, ktoré s ňou až tak veľmi nesúvisia a ja sa teraz obraciam aj na kolegov, je veľmi e, nebezpečné tento program e, e podpory e, nazývať ako pilotný projekt pre obdobie po roku 2020, e, kde e, už mnohí označujú zníženie rozpočtu pre koheznú politiku, súkromno-verejné partnerstva, E, tam naozaj ešte čakáme na e, empirické overenie, totiž nevieme, či to je dobrý model. Vieme, sme teda k dispozícii diskutovať spoločne, rozmýšľať o e, budúcnosti našej politiky, ale vždy musíme mať pred sebou ten cieľ, ktorý chceme dosiahnuť reformu, áno, ale nie absolútnu, absolútne obrátenie politiky súdržnosti. Takže Vieme veľmi dobre, že e, ide tu veľmi o najslabšie e, krajiny a e, odporúčania špecifické pre tieto krajiny. Dôležitá je aj oblasť daňových únikov. Viackrát sme žiadali v textoch Európskeho parlamentu posilnenie e, kapacít e, lokálnych a regionálnych orgánov v tejto oblasti, ale všetko ide skôr k posilňovaniu jedného smeru liberalizácii trhu e, práce. A to vedie k privatizáciám do sektoru penzí, zamestnanosti, ale nejaký zámer tu nie je vypočítať reálny dopad takýchto zmien na životy ľudí. Ehm, spomínate Grécko, je to krajina, ktorá hľaduje, je kolonizovaná e, trojkou, je tam veľmi vysoká nezamestnanosť e, mladých, e, milióny Grékov prišli o prácu, zvýšili sa tam o viac než 200 prípady depresí, ľudia, mnohí prišli o zdravotné poistenie, Takže takéto ciele sú pre nás naozaj škodlivé. Kolegovia, sme si naozaj istí, že chceme tu e, zaviesť ďalší prvok, ktorý by opäť oslabil politiku e, súdržnosti. Ďakujem za pozornosť. A to S. Ďakujem pani Demato ako tieňová spravodajkynia e, z LD. Teda, teda, to nie je prítomná, ja som jedinou zastupkyňou skupiny LD. Dovolím si vysvetliť eh, policiu skupiny ALDE. Few in few sentences only. Um, I'd like to stress... Rada by som zdôraznila dva body. Máme zreformovanú koheznú politiku. Jednou z požiadaviek tejto novej koheznej politiky je eh, zoznam podmienenosti, E, čo je súčasťou e, dohody o partnerstve medzi členskými štátmi a Európskou komisiou. E, tieto podmienenosti zahrňajú vo väčšine prípadov požiadavky na štruktúrálne reformy. Čiže programy navrhnuté v tejto smernici sú veľmi úzko prepojené s koheznou politikou. Po druhé, e, podporili sme e, nový e, pohyb v novom systéme európskeho semestra. Budeme mať dvakrát za rok špecifické odporúčania pre jednotlivé krajiny. A toto e, e, súvisí s e, štruktúrálnymi reformami v niektorých z členských štátov. Viem, že toto nie je potrebné pre všetky členské štáty, ale existujú členské štáty, v ktorých štruktúrálne reformy sú potrebné. Sú potrebné na podporu implementácie koheznej politiky Uvediem vám príklad jedného členského štátu a použijem príklad môjho členského štátu. Region, plány regionálnych operačných programov e, chcú podporovať napríklad infraštruktúru e, pre zdravotné služby. Ale reforma zdravotníckého sektora ešte nie je ukončená a nie je možné eh, priamo podporovať zo štrukturálnych eh, fondov Európskej únie, pretože eh, ešte nie sú ukončené tieto štrukturálne reformy v zdravotníckom systéme v Bulharsku. Ale my túto podporu potrebujeme, potrebujeme tento druh pomoci. A tu moja osobná otázka. Obvykle si myslíme, že tento druh pomoci by mal prísť z technických E, z technickej pomoci v štruktúrálnych fondoch, e, z tej e, technickej pomoci, ktorá už je naprogramovaná v rámci operačných programov v členských štátoch. Ako môžeme zabezpečiť, že nedôjde k prelínaniu technickej služby a nového programu a ako môžeme nasmerovať rôzne reformy, ktoré budú podporované týmito dvoma krídlami v podstate e, e, toho istého e, štrukturálneho fondu, lebo hovoríme o štrukturálnom fonde, o tomto novom nástroje v rámci štrukturálnych fondov. Takže toto je stanovisko a zároveň otázka skupiny ALDE. Ďakujem za vašu trpezlivosť a teraz dám slovo našim hosťom, spravodajcovi Agri, nie Empl, Takže e, e, pán Šogor z výboru pre zamestnanosť, nech sa páči. Konferencia predsedov nedávno dohodla, e, že budeme mať len 53 plus pozíciu. Ehm, dúfam, že bude eh, možná dobrá spolupráca eh, na tejto legislatíve vzhľadom aj na významnosť tejto otázky. V eh, súčasnom kontexte malého ekonomického rastu, veľkej nezamestnanosti potreba implementovať rozumné štrukturálne reformy na zabezpečenie fiskálnej stability a rozvoj trhu práce je dôležitejší než kedykoľvek predtým tým. Stieľam názor, že Európska únia by sa nemala sústrediť toľko na prijímanie nových e, e, nariadení, ale skôr na to, aby sa implementovalo to, čo už máme. Mali by sme sa snažiť čo najlepšie využiť tie nástroje, ktoré už máme k dispozícii. Jedným z nich je Európsky semester s odporúčaniami špecifickými pre jednotlivé krajiny. Nízka úroveň implementácie v mnohých členských štátoch, najmä v oblasti oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky e, e, má za následok, že tu nedochádza k tvorbe pracových, pracovných miest. E, preto je potrebné vytvoriť trvalý podporný program. To má veľkú dôležitosť. Ak by takáto pomoc bola bývala k dispozícii napríklad v mojej krajine v Rumunsku, myslím si, že čerpanie v programovacom období 2000 2007 až 2013 by nepredstavoval len 70 a nemali by sme dočinenia s e, týmto omeškaním v existujúcich operačných programoch. Technická pomoc by nemala byť k dispozícii len v krízovom období e, je najlepšie, keď sa využíva na prevenciu krízových e, súčas, e, situácií a na vytvorenie e, silnej ekonomiky, ktorá obstojí v nadchádzajúcich výzvach. Ďakujem, pán Albrecht. Pán komisár veľmi dobre vie, ako funguje parlament. Myslím si, že neočakáva, že budeme pracovať bez nejakej hĺbšej analýzy toho, o čo tu ide? O čo tu teda ide? E, tie otázky, ktoré boli položené, ukazujú, že nie všetko je jasné. A myslím si, že to, čo potrebujeme, je práve ujasnenie. E, hovorím v duchu kolegu Lamberta a Konstanc. Mm, prečo musíme e, pochopiť váš spôsob myslenia, ak budeme mať tieto správy typické pre jednotlivé krajiny? Čiže táto krajina bude musieť dodržiavať tieto odporúčania. Ak navrhujete nový nástroj, to znamená, že niečo nefunguje veľmi dobre alebo e, e, niečo tam chýba a budú to peniaze. E, peniazy nie je dosť. A najmä tie finančné prostriedky, ktoré budú motivovať, aby sa týmto nástrojom zaoberajú. Čiže my vám navrhujeme tento nástroj, aby ste ho akceptovali a ponúkame tieto peniaze, ale zároveň hovoríte, že je to celé dobrovoľné. Ak chcete robiť reformy, eh, príjmite našu podporu. Ak nechcete prijať našu podporu, to znamená, že nebudete robiť eh, reformy hm. Čiže e, toto e, je vlastne ten návrh. My vám ponúkame tento nástroj, aby ste mohli lepšie pracovať. To je akýsi stimul motivácia. E, my vám týmto motivujeme, lebo to asi nerobiť a preto navrhujeme tento nástroj, ak to teda dobre e, rozumiem. Ak by členské štáty robili reformy, potom by sme tento nástroj nepotrebovali. E, ale e, v poriadku, takže navrhuje sa tento nástroj, má svoje miesto v rozpočte, ale sú tam aj určité dopady. Otázka kolegu Lambeca bola, kto to bude vôbec robiť. Ak to teda zoberieme zo štrukturálneho fondu, to znamená, že to prejde e, do DG e, e, Regio koheznej politiky, keď hovoríme o koheznej politike, e, diskutujeme o časti reformy, ktorá je priamo e, prepojená s koheznou e, politikou. Ale tie správy špecifické pre jednotlivé krajiny, to nie je kohezná politika. Čiže tieto financie pôjdu, budú prepojené s koheznou politikou, čiže to pôjde cez DG Regio. Bude to vlastne výbor Regi, ktorý sa tým zaoberá. Čiže toto ukazuje, že toto je vlastne problém s koheziou. Otázka je, kto to teda bude robiť a ako, akým spôsobom. A, a aj tie otázky, ktoré tu odzneli, sú e, správne. Kto teda ak členské štáty e, požiadajú o podporu, povedia, áno, potrebujem vašu podporu e, a vy poviete, áno, máte e, tu finančné prostriedky, keď vám navrhneme náš plán, alebo vy navrhnete odborníkov, alebo ako to je, tam je to nebezpečenstvo. Vy vlastne máte na mysli konkrétnych aktérov, ktorí môžu pomôcť konkrétnym krajinám, ako to urobiť. A kto rozhodne o tom, kto bude vybratý? Lebo toto je vlastne akési menu, to je rôzny, teda e, odlišný e, návrh. Ten, ktorý e, niečo navrhuje, ten vlastne robí ten politický výber, tú politickú voľbu a niektorí sa obávajú, že možno navrhnete konkrétnych aktorov, ktorí navrhnú konkrétnu politiku a to je tam ten skrytý prvok pretlačovania vašej politiky. Čiže E, možno by ste mohli e, vyjasniť e, parlamentu, čo sa za tým skrýva, aké je to racionále v tom s tou politikou, ako to bude fungovať, kto bude rozhodovať o tom, kto bude pomáhať experti, organizácie, agentúry a tak ďalej. Členský štát príde s návrhom a vy môžete povedať nie, toto áno, toto, toto nie, pretože my vám dáme finančné prostriedky a my budeme rozhodovať, komu ich zaplatíte. Čiže, alebo máme voľnú ruku eh, vo voľbe. Čiže toto je politika, ktorá je skutočne veľmi senzibilná. Ďakujem pekne. Toto boli eh, pripomienky a otázky eh, od spravodajcov, tieňových spravodajcov a od hostujúcich spravodajcov od ostatných výborov. Takže, pán komisár, nech sa páči, dávam vám slovo. Uh, okay, uh, thank you, uh, Madam Chair. Actually, uh, quite a few... Uh... Ďakujem za pár otázok a pokúsim sa ich prebrať. To také tie hlavné témy. Takže prvá otázka, peniaze. Ako sme už uviedli v našom návrhu a ako som ja predstavil na úvod, ide o peniaze z technickej pomoci, ktoré sú momentálne v rámci centralizovanej technickej pomoci. Má ich komisia 112,2 milióna z ESIF a 13,6 eh, z EBRDF čiže 142,8 milión eur celkové presunuté finančné prostriedky. To je návrh. To sú peniaze z technickej pomoci, ktorú má, ktoré má priamo pod palcom komisia. Potom tu bola otázka ohľadom toho, či to nepodrie, neoslabí e, všetky práce v oblasti technickej pomoci. Ja som hovoril, že mali, máme pomerne vyššie finančné prostriedky na technickú pomoc v tomto programovacom období v porovnaní s predchádzajúcim. Je tam o nejakých, hovoríme o nejakých 400 milión eurách. A takže komisia to hodnotí tak, že by tu mala byť možnosť zabezpečiť dostatočné alokácie pre všetky tieto fondy Tie alokácie by mali byť možné dostatočné na podporu tohto návrhu programu na podporu štruktúrnych reforiem. Potom otázka, či to je na celé obdobie alebo nie. Áno, je to na celé obdobie. Otázka o reorganizácii pracovníkov. V podstate je podporná služba štruktúrnych reforiem v rámci Európskej komisie a tá bude koordinovať túto prácu. Zaznel tu DG ECFIN, počas otázok nie je to DG ECFIN, je to servis na podporu štruktúrnych reforiem administratívne naviazaný na generálny sekretariat komisie, čiže podlieha generálnu sekretariatu komisie a v podstate podlieha priamo predsedovi komisie Junckerovi a mne a samozrejme koordinuje prácu so všetkými relevantnými štruktúrami na komisii, ako aj s externými inštitúciami či odborníkmi, ak je to potrebné. Čiže to sa týkalo zamestnancov. Viacero pripomienok sa týkalo toho, či niečo členským štátom nanútime, že členské štáty budú nútené niečo robiť. Zopakujem, že sa jedná o dobrovoľný systém, ktorý stojí na základe dopytu. Členské štáty musia predložiť žiadosť o technickú pomoc a potom, samozrejme otázka tu bola, kto rozhoduje, kedy, kde a ako robí sa to v spolupráci s členskými štátmi, čiže nie je to tak, že nejakí experti alebo organizácie ich práca bude nanútená členským štátom, ktoré by boli proti tomu. V každom prípade sa jedná o niečo, čo sa celé spúšťa na žiadosť členského štátu. Potom k otázke prepojenia politiky súdržnosti s týmto programom SRSP. Áno, hodne sa diskutovalo aj na komisii. Ako viete, služba na podporu štruktúrnych reforiem v podstate vychádza z práce tzv. Task Force pre Grécko a podpornej špecializovanej jednotky pre Cyprus, ktorý okrem iného, ak zoberieme len príklad tej Task Force špecializovanej skupiny pre Grécko, pomohli významnou mierou zlepšiť absorpčnú kapacitu EÚ prostriedkov zo strany Grécka. Takisto boli tu aj ďalšie finančné rozhodnutia na uľahčenie finančných tokov cash flow, ale bola tu aj technická pomoc e, poskytnutá Grécku na navýšenie teda ich kapsačných kapacít. A takže naozaj tá extenzívna, technic, extenzívna technická pomoc momentálne, extenzívna technická pomoc je k dispozícii iba krajinám, na ktoré sú uvalené programy prispôsobenia sa. To znamená, tu hovoríme o ex intenzívnej technickej pomoci, ktorú je možné poskytnúť v takomto prípade aj iným krajinám, nielen tým, ktoré sú tzv. programové krajiny alebo krajiny, na ktoré je uvalený program prispôsobenia sa. E, komisia za pomoci tohto tejto služby pre technickú pomoc dokáže nájsť dobré synergie, čo sa týka financovania z EU prostriedkov, národného financovania, e, prehodnotenie programu štruktúrnych reforiem. Opäť všetko na požiadavku členských štátov. Zaznelo tu množstvo otázok, že toto je kohezný fond, toto je technická pomoc. To je niečo, čo sa snažíme možno prekonať takéto striktné oddelenie a hľadať práve možné synergie. A preto o, tento náš program je pardon, teda tá služba e, podpory štruktúrálnych reforiem je práve útvar, ktorý hľadá podobné potrebné synergie a príklady, ktorú viedla aj pani predsednička, sú presne takými príkladmi, kedy technická pomoc môže byť veľmi napomocná. Otázky či obavy súvisiace s tým, či sa nejedná o ďalšiu snahu podriadiť politiku súdržnosti európskemu semestru. Poviem to jednoznačne. Nie je to takáto snaha. Súhlasím s názormi niektorých kolegov, ohľadom nariadenia o spoločných ustanoveniach. E, máme nariadenia o tom, ako sa môžu čerpať fondy a tam sa určujú konkrétne veci, na čo sú tie fondy určené, či to je štruktúra dopravná, energetická, či sú to e, sociálna politika a tak ďalej. A podpora členských štátov riešiť mnohé výzvy, energetickú efektívnosť, e, medzery v bezpečnosti, sociálne problémy, doprava a tak ďalej. A v žiadnom prípade nemáme v úmysle nič meniť. A to je jasne stanovené aj tým, ako fungujú EU fondy. Tie sú naprogramované na 7 rokov a nič sa nebude meniť na novo. Každý, každý rok podľa výročných e, špecifických odporúčaní pre jednotlivé štáty, ktoré vydáva komisia a schváluje rada. Takže opäť tu ide o to, či za určitých okolností aj tie reformy, ktoré môžu, ale nemusia byť odporúčané v rámci špecifických odporúčaní pre krajiny, či tieto reformy je možné podporiť z EU fondov, ale Samozrejme, to nebude stanovené ako podmienka preto, aby členské štáty mohli použiť EU fondy. A technická pomoc môže byť použitá na prepojenie politik s dostupnými prostriedkami v EU fondoch. A my si myslíme, že v konečnom dôsledku to môže zlepšiť a zvýšiť efektívnosť využívania finančných prostriedkov práve na prospech hospodárskeho sociálneho rozvoja členských štátov. A do určitej miery odpovedám tu aj na vašu otázku o tom, prečo je to široko koncipovaný návrh. Áno, je široko koncipovaný zámerne, aby v podstate pokryl všetky možnosti pokrývať e, rôzne politické oblasti, ak členské štáty požiadajú určitú pomoc – v niektorých z týchto oblastiach môžeme zvážiť, aké nástroje dostupné v ich oblastiach môžu pomôcť. A čo sa týka tej agendy, Dobre, možno sa zhodneme alebo nezhodneme na konkrétnom zozname. Samozrejme, ten konkrétny zoznam programov, o tom sa dá diskutovať, ale opäť opakujem, jedna sa o niečo, čo žiadajú členské štáty podľa toho, čo považujú potrebné za vlastn- pre vlastný rozvoj. A tu sa dostávame k tej otázke medzinárodných organizácií, ktoré môžu byť do toho zapojené, či to Medzinárodný menový fond alebo ILO. Môže to byť buď alebo podľa od konkrétnych požiadaviek. Je to len príklad, čiže to nie je naviazané priamo na technickú pomoc, ale keď budeme diskutovať keď budem diskutovať napríklad s greckou vládou, keď sme diskutovali o reforme trhu práce, aktuálna grécka štátna správa mala nejaké otázky ohľadom e, implementáciu tej reformy. Bola tu dosiahnutá dohoda aj s komisiou, že využijeme odborníkov ILO, aby zvážili tie reformy, ktoré sa majú implementovať, ak zvážili plány novej gréckej vlády a predložili návrhy, ktoré budú potom v súlade s osvedčenými postupmi v oblasti trhu práce. Takže takéto organizácie, v podstate, ktoré oslavíme, to naozaj môžu byť rôzne organizácie. Potom tu zaznela otázka ohľadom nízkej absorpcii, často previazanej na administratívne kapacity. To je pravda a je to práve jeden z prvkov, ktorý by sa dal vyriešiť cez tento program. Spomenuli ste aj zjednodušenie. Ja nechcem povedať, že zjednodušenie priamo súvisí s týmto návrhom, ale zjednodušenie má komisia na svojom programe. Komisia predloží návrhy o zjednodušení fungovania EU fondov, vo systému riadenia EU fondov a samozrejme aj tu dúfame a očakávame podporu Európskeho parlamentu ako spolu zákonodatu v tejto oblasti, pretože žiaľ, situácia je často taká, že sú predložené návrhy a potom sa tu iba pridávajú ďalšie úrovne kontroly, ďalšie úrovne podmienok na žiadosti, ktoré prichádzajú z rôznych strán. Takže my Chceme posunúť túto agendu zjednodušenia vpred. Asi som zareagoval na hlavné témy e, položených otázok a teda myslím si, že sa môžeme pustiť do druhého kola. Ďakujem. Ďakujem. Na zozname sú dvaja, traja, štyria, šiesti, piati. Šiesti. Pani Maletič ako prvá. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán Dobrovský z podprostia komisie, vitajte medzi nami. Súhlasím s tými kolegami, ktorí povedali, že tento program SRSP vítame v rámci lepšej implementácie politiky súdržnosti. Ale mám otázky. Konkrétne jedna súvisí s tým, čo zdôraznila pani Michajlová. Vaša odpoveď nebola dosť podrobná. My potrebujeme predsa len trošku viac vysvetlení. Najväčšou výzvou pre SRSP program bude jednoznačne koordinácia a komplementarita s ďalšími druhmi pomoci, ktoré máme. A vy ste povedali, že sa zamýšľate nad tým, ako koordinovať e, Eh, aj s fondami, ktoré sú alokované v rámci operačných programov členských štátov, že je to DG Regio na komisii a, a eh, ďalšie útvary, ktoré riešia technickú pomoc. Ale myslím si, že treba sa zamyslieť aj nad tým, ako individuálne v jednotlivých štátoch k tomu pristupovať, pretože v niektorých štátoch máme operačné programy na národnej úrovni, v iných štátoch je to na regionálnej úrovni a potom rôzne druhy technickej pomoci riešia rôzne problémy, ktoré súvisia so štrukturálnymi reformami, implementovanými rôznymi spôsobmi. Takže je veľmi dôležité pozrieť sa na to, ako je možné naozaj koordinovať a zabezpečiť komplementaritu na úrovni konkrétnych členských štátov. Čiže to bola jedna otázka. A druhá sa týka budúcnosti tohto programu podpory. Všimla som si, že sa tu plánuje priebežné hodnotenie v polovici roku 2019. Polovica roku 2019 je príliš neskoro na to, aby sme sa zamýšľali aj v súvislosti s ďalším, s tým budúcim viacročným finančným rámcom. Mm, mohli by ste zvážiť, či by bolo toto strednodobé hodnotenie skôr, alebo zvažujete vôbec niečo, zamýšľate sa nad budúcnosťou po roku 2020? Alebo zatiaľ nie? Teda ako, ako vyzerá uvažovanie na túto tému? A tretia otázka. Je tu nejaké prepojenie medzi makroekonomickou kondicionalitou a tým, že budete naozaj možno implementovať makroekonomickú kondicionalitu v jednej krajine v prípade, že krajina nesplňa všetky podmienky zároveň nežiada ani o takúto podporu, pretože vy ste povedali, že to bude na základe dopytu. Ale myslíte si, že v niektorých prípadoch by to mohlo byť niečo ako povinné? Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem, pani Breso. Ďakujem, pani predsednička. A ja by som sa chcela vrátiť e, k určitým bodom. Tie e, odporúčania špecifické pre jednotlivé krajiny sa majú zameriavať na orientovanie krokov členských štátov smerom k makroekonomickým cieľom, ktoré nejako nesúvisia s mikroekonomickými. A v pomerne krátkom e, čase e, ide o konjunkturálnu politiku v zásade E, majú e, preorientovať e, ekonomiku v EÚ správnym smerom. Sú tam aj štrukturálne prvky indikované, ale týkajú sa vždy prvkov na širokej škále, prvkov makroekonomického typu. A teda niektoré z tých vecí, ktoré vy spomínate na tomto zozname, tam e, sú. Nuž, ale treba potom zhodnotiť, či odporúčania a technická e, pomoc, ktorá sa poskytne, e, bude dostatočne flexibilná na to, aby sme splnili politické ciele jednotlivých krajín. A to už je e, e úvaha, ktorú si e, vyhradzujem. E, Nemôžeme mať e, politicky rovnaké nasmerovanie všetkých e, krajín. Treba tam e, umožniť slobodu členským štátom, aby si volili svoje typy politik, ako to chcú. Sme predsa zjednotení v rozmanitosti. To, je, to nás charakterizuje ako EÚ. Niektoré veci eh, v tomto dokumente však majú eh, veľmi eh, úzky mikroekonomický charakter, ako napríklad poľnohospodárska politika. To je politika jedného sektoru, ktorá mm, má zvyšovať efektivitu a produktivitu poľnohospodárskych firiem a má svoju vlastnú logiku. Riadia ju komisári, výbory, experti ad hoc. No a potom regionál na politika sociálna, týkajúca sociálneho fondu. To sú, všetko sú toto aspekty mikroekonomické a e, tam ide o reformy e, dlhodobé, ktoré sú komplexné, a tam ide o zefektívnenie systémov vo firmách, vo, e, v sektore služieb, e, v poľnohospodárstve a tak ďalej. E, napríklad Fond pre rozvoj vidieka v oblasti tejto poľnohospodárskej politiky, jemu ide o um, také dobré pojenie. Takže ide tu o, o hlboko odlišné politiky a majú svoje špecifické nástroje, technickú e, pomoc, ktorá je špecifická pre ne. Takže sú tam odlišnosti na všetkých úrovniach a ja e, teda e, nevidím, že by to bolo Eh, ľahko prepojené s tými odporúčaniami pre jednotlivé krajiny, ktoré sú eh, makroekonomické a týkajú sa všeobecných politík eh, hospodárstiev členských štátov. Takže ja tu vidím riziko obrovského chaosu týchto dvoch. Každý si to zhodnotí iná, každá skupina z politického hľadiska, ale ja si myslím, že treba pouvažovať nad tým, Eh, na no to, teda otázkou eh, vyňatia eh, odtiaľto otázok, ktoré s veľkými politickými otázkami nesúvisia, ktoré sú sektorálne, majú svoju vlastnú logiku, svoje vlastné časy realizácie, kde teda ide o e, e, hlbokú e, transformu situácie v členských štátoch, preto sa volajú štruktúrálne. Tie si vyžadujú aj veľmi špecifické kompetencie, ktoré podľa nás naši experti nemôžu mať. Takže je tu naozaj riziko invázie v tomto zmysle. A ja si myslím, že niektoré veci jednoducho tam nepatria a, e, do tej vašej prezentácie, respektíve niektoré veci e, tam nie sú správne nastavené vo vašej prezentácii. Je tu riziko, e, že sa to bude jednoducho chápať ako predlženie trojky a že sa to bude vnímať ako invázia zo strany jednotlivých sektorov ktoré sa e, venujú e, veľmi komplexne jednotlivým politikám Európskej únie. Nemôžeme všetko e, zmestiť do Európskeho semestra. To sa nedá a nie je to ani cieľom Európskeho semestra. A odporúčania pre jednotlivé krajiny potom tiež tu je riziko, že by boli zbytočné. Je málo vecí, ktoré môžete urobiť z roka na rok. Určite e, sa to netýka poľnohospodárskej politiky, verejného e, zdravia, e, reformy politiky ochrany zdravia a podobne. Takže týka sa to naozaj aj európskeho semestra, a za týmito jednotlivými vecami e, je úplne iná e, logika. Nemôžeme sa tu vždy riadiť otázkou e, úspor v týchto sférach. Sú to veľmi komplexné otázky, komplexné e, oblasti, ktoré si vyžadujú úplne iné e, načasovanie, aj úplne iný typ technickej pomoci, podľa mňa. Ďakujem, pani Spiráky. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, mám e, špecifické otázky týkajúce sa technickej pomoci pre Grécko. Ako viete, vo vyhlásení Euroskupiny e, sa hovorí o dlhodobej technickej pomoci na podporu gréckého rastu a podľa správy greckého ministra hospodárstva, ktoré toto postupilo Európskej komisii, je tam zatiaľ nízka výkonnosť. Ako ste nám vysvetlili, technická e, podpora sa riadi e, teda dopytom po nej, takže E, moja otázka je, či e, máte nejakú, e, nejaké špecifické riešenie, ktoré navrhujete, špecificky pre Grécko, aby sa teda premostil nedostatok štrukturálnych reforiem, ktorý tu máme. Ďakujem, pán Polčák. Ďakujem, pán podpredseda. Ja si dovolím nadviazať eh, trošku na kolegyňu Breso. Dovolil by som si zdôrazniť, že návrh programu, tak ako je nastavený, vítam, avšak je tu celý rad otázok, ktoré si myslím vyžadujú doplnenie. Všeobecne nedostatočná implementácia reforiem dohodnutých v rámci procesu koordinácie hospodárskych politík považujem za riziko E, to znižuje ich e, efektívnosť a nie len e, v prípade štátov, ktoré sa stretávajú s hospodárskymi ťažkosťami. Tiež treba zdôrazniť, že je tu problematická nedostatočná implementácia práva EÚ. A však musíme aj riešiť to, kam až speje financovanie tohto programu, pretože pokiaľ toto financovanie je financované zo zdrojov alokovaných na úrovni Európskej investi- Európskych investičných štruktúrnych fondov, tak musíme k týmto tendenciám prepájania politiky koordinácie hospodárskych politik s koheznou politikou, čo sú dve odlišné témy, na to musíme byť naozaj veľmi obozretní. Dovolil by som si tvrdiť, že každá politika EÚ má e, svoje ciele, ktoré sú vyjadrené v základných zmluvách a ďalších dokumentoch EÚ. A tu v prípade politiky súdržnosti je hlavným e, cieľom podpora e, územnej súdržnosti a k tomu dochádza aj prostredníctvom podpory investícií, inkluzívneho a udržateľného rastu podpola, formulácia, implementácia štrukturálnych reforiem primárnym cieľom koheznej politike nie je. A tu sa vraciam opäť k financovaniu. E, pán Omar aj pani Krosov tomu vyjadrili, ale ja mám špecifickú otázku, či komisia už analyzovala možnosť financovania tejto aktivity, tohto programu z programu Heading Time, teda administratívy rozpočtu EÚ. To by bolo, myslím, oveľa prínosnejšie, keby sme našli financovanie v tejto časti finančných zdrojov EÚ. A potom ešte dve špecifické otázky. Myslím, že obsah žiadosti o asistenciu z tohto e, programu a spôsob jej schváľovania a previazanie s procesmi danými legislatívou pre koheznú politiku je nedostatočné. Myslím, že toto istej miery naznačila aj kolegyňa Maletič. Myslím, že potrebujeme väčšie zapojenie týchto návrhov z tohto programu do dohôd o partnerstve, pretože tieto by sa jednoducho podľa môjho názoru eh, museli zmeniť Ide o pomerne e, časovo náročný proces pre členské štáty, takže naozaj je tu otázka, do akej miery dochádza k dobrej koordinácii a komplementarite týchto programov. A posledná otázka. Ide o, e, problematiku zdvojovania a komplementarity s už zrealizovanými programami. Tu upozorňujem obzvlášť na aktivity v rámci programu Horizon 2020. Thank you, Mr. Zeller. The floor is yours. Pán Zala, máte slovo. Also, ich habe das ganze Pani predsednička, tento papier e, som si tak zbežne prečítal a e, vznikol e, u mňa následovný dojem. Pôvodne som si myslel, že ide o technickú pomoc a že hovoríme o štrukturálnej pomoci, o kohezných fondoch, mm, aby e, e, sme ich urýchlili, e, aby sme teda urýchlili e, implementáciu e, tejto e, politiky, aby sme pomohli najmä tým štátom a regiónom, a to sa stále počiarkuje aj v našom výbore, že tie, takéto regióny existujú, teda regióny, ktorým chýbajú administratívne kapacity, či už ide o školenie pracovníkov alebo počet pracovníkov, aby tieto operačné programy aj implementovali. Po prečítaní si tohto návrhu nariadenia, však na dobu dám úplne iný dojem. Ide tu jednoducho o to určitým štátom, kde doteraz tie reformy e, neboli e, uskutočnené štátom, e, ktoré pokrivkávajú v hospodárskom raste alebo dokonca majú negatívny, negatívne údaje, tieto naučiť dobrej správe veci verejných. Čiže tie klasické veci, ktoré sme mali minule v politike rozširovania, pomoci teda jednotlivým štátom. Niektoré e, štáty totiž už pred vstupom do EÚ dostali značné finančné e, prostriedky, aby svoju správu pripravili na európsku legislatívu a pri prístupových, e, prístupujúcich štátoch to robíme ešte stále E, Grécko tu bolo spomenuté, kde s Medzinárodným menovým fondom tiež máme e, podobnú pracovnú skupinu e, s Medzinárodným menovým fondom. Prečo? Pretože ten má schopnosť presadiť sa lepšie než Európska únia voči teda tej suverenite E, štátov, aby e, určité ich návrhy e, prešli a boli aj zrealizované ak predmetný štát aj naďalej chce poberať pomoc zo strany Európskej únie. Ja, takže pokiaľ ide o toto, je to v poriadku mm, takéto pohnutky tu môžu byť a určité štáty, e, teda že ide o to e, určitým štátom, ktoré, e, ktorým sa vodí zle do pomôcť k rastu. A v článku sú na svoje uvedené všetky možnosti, ktoré ale s koheznou politikou v klasickom slova zmysle majú dočinenia len veľmi málo, ale týkajú sa celkovo vzaté správy veci verejných. Pozrel som si údaje 142 miliónov na 4 e, roky pýtam sa, a aké kapacity je možné vôbec poskytnúť za rok? By to bolo teda asi 35 miliónov. Zoberme si náklady na jedného experta 100 miliónov, to sú ešte nízke náklady na rok, čiže 350 expertov by takto bolo k dispozícii, keď si to prepočítame na celý rok, ktorí by mohli eh, poskytnúť pomoc. To ale pre mňa znamená, že klasické operačné programy a ich implementácia týmto myslené nemôžu byť, pretože e, máme ich minimálne 500 vo všetkých 28 krajinách a sú to rôzne projekty. Čiže tu môže naozaj ísť len o tie veľké e, linky, rozpočtové linky a týmto spôsobom e, má sa pomôcť štátom, ktoré doteraz ešte nerealizujú realizovali e, reformy, ich e, realizovať. Áno, to chceme, ale kladiem si otázku, ktorý štát e, takéto niečo dobrovoľne, dobrovoľne využia tým pádom, ako vláda e, prakticky prehlási, že e, sama to nezvláda, ale potrebuje pri reformách podporu zo strany Európskej únie, potrebuje e, poskytnúť expertné poznatky od týchto expertov. Čiže kladiem si otázku, či to v takejto forme vôbec bude realizovateľné. Ďakujem pekne, to je zaujímavá otázka. a Pýtam sa na to vlády. Ďakujem pekne, pán Papadimolis. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán e, Dombrovský, pán komisár. A myslím si, že ste e, sami zistili, že e, vo výbore REGI sa tu naozaj kritizuje a e, otázky je ich e, veľa e, z rôznych politických skupín. A dovolte mi povedať, e, že ste skutočne neodpovedali e, e, dostačujúco. V ostatných rokoch sme v Európskej únii zaznamenali veľké nerovnosti a to pre mňa znamená, že kohezná politika nepostačuje. Máme veľkú nezamestnanosť, stále veľké sociálne rozdiely, chudobu. A čo nám spôsobuje e, obavy, je, že týmto nástrojom e, vlastne e, sa to nebude dať riešiť. A preto má konkrétna otázka. Môžete sa zaručiť, že sa nestratia žiadne finančné prostriedky z koheznej politiky? A ďalšia otázka, ktorá už bola položená diplomaticky, bude to politická pomoc e, pôjde o diplomatickú pomoc, ktorú chcete e, poskytnúť. Chcete e, pomôcť naozaj krajinám, ktoré to potrebujú, krajinám, ktoré potrebujú zlepšiť svoje administratívne kapacity aby e, ale mohli zrealizovať projekty, ktoré si samé tieto krajiny určia. A potom ešte tretia otázka. E, prácu e, kontrolorov. Poznáte ju v rámci pracovnej skupiny o Grécku. Nezávislí kontrolóri zverejnili správu a ja vychádzam z toho, že aj ostatní ste ju čítali. Tá pracovná skupina nemala žiaden plán a, a výsledky neboli prezentované. Takže kontrolóri s prácou e, tej zriadenej task force vôbec spokojní neboli. A vy ste to e, sám tiež konštatovali. A ešte ďalšia otázka e, keďže tie prostriedky e, a ich prideľovanie bude dosť obmedzené a nie všetky krajiny potrebujú rovnakým spôsobom e, pomoc. Mm, Maďarsko, Grécko určite nepotrebujú takú pomoc ako Nemecko napríklad. Čiže e, v tomto zmysle otázka, aké sú kritéria, podľa čoho budete prideľovať finančné prostriedky, ako vyberiete toho, kto potrebuje tú technickú pomoc, kto ju naozaj potrebuje lebo e, často kritériá, ktoré e, sú tam e, základom s tými tzv. s tou finančnou podmienenosťou nejdú ruka v ruka. Často idú finančné prostriedky do krajín, ktoré to až tak nepotrebujú a finančné prostriedky nejdú tým sociálnym vrstvám, ktoré by to skutočne potrebovali. O tomto už existuje mnoho množstvo správ, uznesení výboru REGI a my požadujeme zmeny. A teraz e, e, sa budem venovať konkrétne Grécku. Najmä v ostatnom čase v Grécku sa e, presadzujú e, rôzne reformy. Domnievam sa, že tieto reformy v takomto krátkom čase by v žiadnom prípade nebolo možné zrealizovať a presadiť v krajinách ako Nemecko či Holandsko. A toto uznáva samotná komisia kolega Vogem povedal a na to by som rád nadviazal e, mm, v súvislosti s rámcom pre podporu, že miera čerpania v Grécku e, bola taká, že to viedlo k tomu, že Grécko bolo prvé z 28 členských krajín. E, čiže naozaj nestrieľajme si sami e, do vlastných nôh a zamyslíme sa nad tým, ako môžeme posilniť koheznú politiku tam, kde je to potrebné. E, sú nejaké otázky? Pokiaľ nie, tak máte slovo, pán komisár. Vážení poslanci, ďakujem vám za vaše otázky otázke týkajúcej sa rôznych úrovní, teda národná úroveň versus regionálna. Program bude k dispozícii aj pre regionálne úrovne, ale e, bude musieť on požiadať samotný členský štát. Ale ak teda e, táto požiadavka príde, E, požiadavka týkajúca sa regionálnej reformy v určitej e, oblasti politiky spadajúcej do kompetencie regionálnej či lokálnej vlády. Bude možné e, to, o, to, o toto požiadať, ale prostredníctvom členského štátu. Potom ste sa pýtali na obdobie po roku 2020. V momentálne e, komisia nepripravila žiadne špecifické návrhy, e, ktoré by zachádzali za rok 2020, takže to, tá, takáto otázka je e, trošku predčasná. Predpokladám, že tento nástroj bude aj po roku 2020, ale musíme ešte získať nejaké skúsenosti a posúdiť to skôr, než navrhneme nejaké nástroje pre obdobie po roku 2020. Potom tu bola otázka o ohľadne SRSP a makroekonomickej podmienenosti. Tu by som chcel počiarknúť, že SRSP nezahrňa e, žiadne zmeny v e, existujúcej artikulácii e, SRSP a makroekonomickej kondicionality. Nič sa teda nezmení v rámci týchto ustanovení ohľadne makroekonomickej podmienenosti, ktoré členské štáty štáty e, môžu si zadať do svojich národných operačných programov. Ďalej, e, tu boli otázky ohľadne prepojenia medzi e, odporúčaniami špecifickými pre jednotlivé krajiny, technickými odporúčaniami a flexibilitou. Táto flexibilita tu určite je v tom zmysle, že členský štát si zvolí, ktorú oblasť chce podporiť, pre ktorú oblasť potrebuje technickú e, podporu. nebude to nejako e, predurčené e, týmito odporúčaniami určenými pre, pre jednotlivé krajiny, ale bude to určite v súlade s jednotlivými prioritami Európskej únie, ak to teda je v súlade s prioritami Európskej únie bude možné, aby členský štát si zvolil, teda požiadal o takúto pomoc, ak sa tak rozhodne. A potom padli e, otázky, e, ktoré sa týkajú e, teda ohľadne posúdenia Išlo ehm, tam aj o spornosť, či to nebude nejakým negatívnym spôsobom zasahovať do, do, do vašej politiky. Je to vec, ako to posúdite. Môžete to ehm, nazvať nejaký e, zlý zásah, ale môžete to nazvať aj synergiou, ako sa na to pozeráte. Ale áno, e, tento návrh má aj e, prierezovú, má taký prierezový politický charakter a my sa snažíme sa zamerať na otázky, e, ktoré sa týkajú najmä e, reforiem e, v členských štátoch a pozrieť sa na to, ako by sme mohli im pomôcť pri vyriešení problému aj za zohľadenia iných politík. Potom tu bola otázka ohľadne žiadosti o technickú pomoc týkajúca sa najmä Grécka Grécka a tej pracovnej skupiny pre Grécko. Tento príklad som už spomínal v predchádzajúcom kole, keď som hovoril o príklade e, miery čerpania e, fondov EÚ, kde Grécko za pomoci tejto pracovnej skupiny skutočne veľmi podstatne zlepšilo e, čerpanie európskych fondov. A sú aj ďalšie oblasti, v rámci ktorých v súčasnosti poskytujeme technickú pomoc, či cez komisiu, alebo v rámci koordinovania práce expertov alebo rôznych mm, národných e, odborníkov, odborníkov z členských štátov alebo e, národnej e, administratívy, či už ide z oblasti výberu daní a tak ďalej, aby teda mm, a teraz teda sa technická pomoc zaoberá aj e, utečeneckou krízou, čiže môže to je skutočne o mnohé oblasti e, politiky. Oblasti, e, teda program 2017-2020, dobre využívanie fondov a ex ante podmienenosť, aby Grécko sa aj odpojilo teda v budúcnosti od tejto potreby e, využívať e, európske fondy. Pokiaľ ide o otázku e, kapitoly riadku 5 v rozpočte, nemôžeme eh, ho použiť, pretože SRSP je program eh, s eh, charakteristikami operačného programu. Štrukturálne fondy by nemali byť z tejto kapitoly 5 financované. Každopádne programy riadenia zamestnancov môžu byť z tejto kapitoly financované. Ak e, sú nejaké otázky ohľadne toho, ktoré členské štáty by dobrovoľne e, sa k takémuto niečomu prihlásili. Už treba povedať, že už extenzívne tento systém technickej pomoci využíva Grécko a Cyprus, ale možno to sú aj nejaké historické predispozície. E, e, tieto programy boli e, zriadené na základe už skúseností z Task Force pre Grécko a Cyprus. Ale máme aj ďalšie členské štáty, ktoré už prejavili svoj záujem, čiže aby som to zhrnul, sú členské štáty, ktoré majú záujem a ktoré chcú využívať túto možnosť. Potom tu bola e, otázka opačného e, e, charakteru aké kritéria by ste si zvolili ako krajina, aby ste dostali pomoc, mm. ak tá potreba pre vyšší možnosti, čiže komisia celý rad kritérií e, vypracovala. Pôjde tam o to, aké naliehavé to je pre tú ktorú krajinu, aké výzvy e, sú pre to ktorou e, krajinou, špecifické politické oblasti treba podporiť na základe socioekonomických aj všeobecných kritérií, aj všeobecných kapacít členského štátu. To samozrejme posúdime a potom budeme e, pomáhať tým členským štátom, ktoré to najviac budú potrebovať. A potom tu bola ešte otázka, e, či e, by krajiny, či krajiny nestratia, neprídu o nejaké finančné prostriedky z EU fondov. Už som som to vyjasnil na úvod. Povedal som nie, nedotkneme sa národných obálok určených pre členské štáty, čiže členské štáty nestratia žiadne finančné prostriedky z fondov EÚ. A potom e, otázka, či je to technická pomoc alebo nejaké politické usmernenia. Povedal by som, že je to technická pomoc a niekedy sa e, môže dostať do hlbokej technickej e, úrovne. A tak toto ukazujú naše skúsenosti aj v prípade Grécka. A potom tu bola otázka, či to môže podporiť, e, e, či sa budú podporovať aj reformy, ktoré si krajina slobodne zvolí e, v závislosti od demokratického výberu. A odpovedz nie áno. Ak ale nebudú v protiklade s všeobecnou politikou EÚ a s prioritnými politik, tak, politikami EÚ. Ale áno, bude tam veľká miera flexibility v rámci toho, aké e, oblasti politik a reforiem si členské štáty zvolia, v rámci ktorých chcú obdržať pomoc. Ďakujem pekne, ďakujem pán e, e, komisár, pán podpredseda. Toto bolo naše prvé stretnutie k tejto problematike, naša prvá diskusia. Vy sa ešte hlásite o slovo o minútku, len prosím. Išlo len v podstate aj o pozvanie na dnes podpredsedu komisie a poďakovanie za všetky informácie. Máme nabitý program a určite predložíme naše správy, e, aby boli hotové napríklad v júli. Nevylučujem, že spravodajcovia po tejto diskusii budú mať ešte ďalšie otázky v nadchádzajúcich dňoch a E, chcel by som poprosiť pána komisára, aby bol k dispozícii, aby nám pomohol získať tieto informácie. A to bola otázka, ktorú som e, chcel položiť, aby to nebolo tak, že toto prvá výmena informácií a týmto končí. My potrebujeme viac informácií o tejto technickej pomoci, čiže o toto som ho chcel poprosiť. Ďakujem pekne, pani Král. Chcete niečo povedať? Nie? Dobre, tak ja som chcela pokračovať a povedať, že toto je prvé stretnutie, prvá výmena názoru a dúfam, že budem mať príležitosť uh, uh, dostať ďalšie informácie a vymeniať si názory. Pani predsednička, no určite Komisia je pripravená vždy poskytnúť ďalšie potrebné informácie alebo vstupné informácie, ktoré potrebujete pre vašu prácu a tešíme sa, očakávame dobrú spoluprácu s vami. Ďakujem pekne. Ďakujem za ochotu a dovolte ukončiť naše stretnutie. Dostali ste rozhodnutia koordinátorov. Ak súhlasíte s rozhodnutiami koordinátorov zo včera, má k tomu niekto nejaké pripomienky? Ak nie, tak sú schválené. Má niekto niečo do rôzneho? Dnes nie, takže aj za to ďakujem. Chcem len pripomenúť, že najbližšie stretnutie stredu 15. júna a štvrtok 16. júna do poludnia. A dovolte poďakovať aj tlmočníkom za dnešnú pomoc. Tým končím dnešné rokovanie. Ďakujem.